rozprava ukončila a hlasovanie sa udeje zajtra niekedy po 18. hodine. Ďalším bodom programu je správa pani Kristýny Ojuland, ktorá sa týka um, spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnického. Pani Ojuland, máte 4 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Meno Sergej Magnický je veľmi známe Európskemu parlamentu. Bolo to v roku 2010 v decembri, keď sme prijali výročnú správu o ľudských právach, ktorá volala o spravodlivosti v prípade tohoto odvážneho e, ruského právnika, ktorý zomrel bojujúc s korupciou. Aj keď bývalý prezident Dmitri Medvedev slúbil, že vrhne svetlo na tento prípad, ešte stále sme nevideli, že by spravodlivosť vyhrala. Minulý týždeň na súdnom vypočutí v Moskve síce bolo vypočutých 60 jednotlivcov, ktorí e, majú čosi dočinenie s týmto prípadom, ale obvinení boli iba dvaja väzenskí lekári e, za zanedbanie starostlivosti. Tri roky uplynuli od tragickej smrti Sergeja Magnického, vzali ho do väzby, mučili ho a neposkytli mu lekárskú pomoc, keď ju potreboval. E, toto hrozné zaobchádzanie a mučenie tiež pripomína prípad Vasilia Alaksania, ktorý bol mladým právnikom Michaela Chodorokovského a prípad Jukos. Je, tento mladý právnik zomrel čoskoro po jeho nelegálnom uväznení. Namiesto toho, aby e, sa nastolila spravodlivosť, ľudia, ktorí spôsobili smrť týchto ľudí, sú stále vo svojich úradoch, cestujú do EÚ, míňajú svoje špinové peniaze v EÚ, kupujú si tu majetky a vzdelávajú si tu svoje deti. EÚ by mali zabrániť takýmto praktikám. E, zakázanie víz, neudelevanie víz a zmrazenie aktív by mali byť konkrétne reakcie na takéto správanie a demonstrovať, že EÚ má isté hodnoty. Kolegovia, Putinov režim obratil chrbát k liberálnym demokratickým hodnotám a právnemu štátu. Korupcia je ďalším názvom vlády v Rusku podľa e, indexu Transparency International Rusko je podobne na tom ako Nigéria, teda úplne na spodu v rebríčku skorumpovaných krajín. Je mimoriadne arrogantné od Putinu, aby žiadal liberalizáciu vízového režimu pre držiteľov tzv. modrých pasov, ktorí sú zvyčajne zástupcovia štátnej administratívy. Naozaj verí, že EÚ by malo uvítať medzi sebou týchto majstrov korupcie? Pred dvoma rokmi sme hovorili o ruských záväzkoch vedľa, v budove vedľa na parlamentnom zhromaždení Rady Európy a namiesto toho, aby Rusi ukázali dobrú vôľu k spolupráci, dovolili si kritizovať túto organizáciu za tzv. zasahovanie do domácich záležitostí Ruska. Takisto sme boli svetkami eh, hrozieb Ruska, ktoré povedalo, že prestane financovať Radu Európy. Nielenže je v stávke spolupráca medzi EÚ a Ruskom, ale aj dialog Rusko-NATO eh, je týmto spôsobom ohrození. Nedávne členstvo Ruska vo VTO demonstruje, že jednoducho Rusko, Rusko nezaujíma, aké spoločné pravidla nejakého klubu platia, nemení ich dodržiavať. Jednoducho to zobralo ako fakt, že bolo prijaté do VTO. Hovorme tu, jasne vyložme karty. Prípad Magnického je viac ako osobná tragédia človeka, ktorý bojoval proti organizovanému zločinu. Jeho osobný osud odráža komplexnosť eh, prechodného obdobia, ktorým prechádza ruská spoločnosť. Zároveň sa však stalo, že sa oživila eh, občianská spoločnosť v Rusku a ľudia teraz žiadajú, najmä mladé generácie Rusov, eh, boj, bojujú za svoje práva, žiadajú právny štát. Nemali by sme dovoliť, aby európske banky umožnili skorumpovaným jednotlivcom, ktorí kradnú z ruskej spoločnosti, aby sa tu títo jednotlivci etablovali. V Rusku neplatí demokracia, neplatí právny štát a my by sme mali prijať príslušné e, uznesenia a dúfam, že moji kolegovia prídu zajtra a budú za tieto opatrenia, ktoré sme prijali, hlasovať. Ďakujeme kolegyni Ojuland. A Teraz prišiel čas na spontánnu rozpravu s nám pod názvom Catch the Eye. Pán Nikolakis má slovo. Pán Mikolášik má slovo. Prepačte, Mikolášik. Prepačte, zle, som preloži, zle preložilo moje meno, preto som jedne reagoval. Um, Sergej Magnický je bojovník za ľudské práva tiež

veď čo je to za e, demokratická krajina keď neposkytne lekársku e, starostlivosť e, keď takýto mm, človek odsúdený je bitý je trápený je sužovaný a je mu zanedbaná lekárska starostlivosť. už len záverečné slová chcem povedať že aj v rokovaniach s ruskou federáciou európska únia musí pripomínať ľudské práva ruskej federácii. ďakujem. Ďakujem pekne kolegovi Mikolášikovi, nasleduje pán kolega Migalsky. Ďakujem pekne. Ja by som ešte chcel sa prihovoriť pánovi Mikolášikovi, pretože súhlasím s tým, čo všetko, čo ste povedal s výnečunkou jednej veci. Sergej Magnický nebol bojovníkom za ľudské práva, bol obyčajným človekom, ktorý nechcel kradnúť. A len preto, že nechcel kradnúť, nechcel sa zúčastniť v procese korupcie, zajnul bol jednoducho zabitý v ruskej e, väzení. Čiže máte pravdu v tom, že našou dnešnou povinnosťou, o tom hovorila aj pani Ojuland, že našou povinnosťou je naozaj e, schrániť toho, toho obyčajného človeka, obyčajného Rusa, ktorý nechcel sa zúčastniť toho strašného priemyslu, ktorý je pravdepodobne teraz najviac e, úspešným priemyslom v Rusku, teda priemysel korupcie a myslím si, že práve na to poukazuje správa pani Ojuland. To znamená, že je dôležité, aby sme zamrazili uh, účty tých úrodníkov, ktoré naozaj uh, boli zúčastnení toho, že v nemorálnej situácii um, že, že týrali človeka, ktorý sa chcel zachovať morálne v nemorálnej situácii. Avšak keď budeme sami seba brať vážne, tak e, musíme všetko preto urobiť, aby sme zabranili takémuto konaniu. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem kolegovi Migalskému. Teraz nasleduje pán kolega Potašievič. Ďakujem, pani przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Začal by som takého, tako, takou jednoduchou myšlienkou, že som pochádzal z, pochádzal z mesta, kde bolo veľa rúských aj vojakov a preto poznám aj, poznal som mnoho e, Rusov a ako po, europoslanec som už mal možnosť sa zoznámiť aj s predstaviteľmi ruskej opozície, ale s ľuďmi, ktorí možno už nie sú v prvej línii, ale sú veľmi angažovaní v, v otázkach zmeny v Rusku aby sa zmenila táto krajina na demokratickejšiu krajinu. Tak chcel by som naozaj povedať, že je teda poboru šokujúce, že krajina, ktorá je v Európe, ktorá chce byť súčasťou Európskej únie alebo chce byť súčasťou považované za európske e, ku krajinu, e, sa e, dopušťa takých strašných praktík a v podstate, že má takúto strašnú mieru korupcie a že uplatňuje také metódy, o ktorých hovoril aj pán kolega Migalský, že keď niekto, kto sa chce, chce bojovať za pravdu a podobne a takým tak, takýchto ľudí tento režim potláča. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne kolegovi Potaševičovi. A teraz e, týmto sme skončili Catch the Eye a v závere ešte vystúpi pán komisár Balks. Prezident. Vážený pán predseda, ctené poslanky, nectení poslanci, som vďačný za možnosť zúčastniť sa na tejto rozprave, keď sa hovorí o prípade pána Magnického a som tu za e, podpredsedničku komisie. Rada, ktorá odporúča obmedzenia udeľovania víz pre e, tých e, ruských úradníkov, ktorí boli istým spôsobom zapojení do prípadu Magnického, je iniciatívou, a ktorú podporil, podporil parlament a, ktor, a ktorý sa posledné roky vyjadroval napríklad s 16. decembra 2010 prijal uznesenie a bolo množstvo rozpráv a e, diskusí. A takisto budete hlasovať zajtra o ďalšom uznesení v tejto veci. Toto všetko preukazuje, že Európsky parlament pripisuje dôležitosť e, prípadu Magnický a takisto európska verejnosť e, vníma tento prípad ako veľmi dôležitý. Spoločnými úsiliami by sme mali Moskvu prinútiť, aby e, preskúmala a e, vyriešila tento prípad a to čo najskôr, aby a týmto vlastne dodáme legitimnosť neustálemu tlaku, ktorý EÚ legitimne e, vyvíja na Rusko, aby uzavrela prípad Magnitsky. Takisto podpredsednička komisie apeluje na Rusko, aby bolo vyšetrovanie tohto prípadu podľa všetkých predpisov a e, adresuje svoje požiadavky ruským úradom na všetkých úrovniach. Prípad Sergeja Magnického je súčasťou agendy našich konzultácií týkajúcich sa ľudských práv, ktoré sa konajú každé dva roky. Pravidelne sa hovorí o tejto veci na ministerskej úrovni aj na samitoch. Minulý e, mesiac pani Aštanová sa opäť venovala prípadu Magnitsky v tejto snemovni. Počas rozprave sme zabrdli aj do politického rozmeru spravodlivosti. Ona vie, že e, v Rusku sa napreduje istým spôsobom v prípade Magnitského a to z dôvodu toho, že sa v Ruskej federácii predsa len pohli ľady istým spôsobom v justičnej sfére, aj v politickej oblasti, aj vďaka Európskej únii, vďaka tlaku, ktorý vyvíjala a e, tomu, čo ruská tlač a ruské médiá e, odviedli, akú prácu. E, Herman Van Rompuy urobil významné politické gesto, napísal list vtedajšiemu prezidentovi Medvedevovi, ktorý bol venovaný prípadu Magnický v tomto liste sa spomenuli tri dôležité body. Po prvé, e, Herman van Rompuy apeloval na ruskú vládu, aby vyšetrila náležite prípad Magnitsky. Po druhé, po druhé apeloval na Rusko, aby využila všetky možnosti vrátane e, pitvy e, Magnického a po tretie volali, apelovali na Rusko, aby sa už ďalej nevyvíjal tlak na matku a vdovu po pánovi Magnickom. Odpoveď na tento list je neuspokojivá a tu treba zdôrazniť, že aj komisárka Malstrom zdôraznila partnerstvo v oblasti spravodlivosti a v Nikozii sa 2. oktobra konalo stretnutie na najvyššej úrovni, kde takisto sa táto tematika pertraktovala. Sú tu tri dobré dôvody venovať sa tomuto prípadu. Poprvé, povaha prípadu samotného. Je to prípad ruského občana, právnika, mladého otca, ktorého zatkli orgány činné v trestnom konaní len za to, že sa postavil eh, proti podvodom a proti zneužívaniu právomoci ruskými úradníkmi. Je to zneužitie, hrubé zneužitie a porušenie ľudských práv. Európska únia by sa mala postaviť za slobodu, za úctu voči ľudským právam e, a za spravodlivosť. Prípad Magnický sa stal jedným z emblematických prípadov nielen pre Rusov, ale i pre EÚ. Druhý dôvod, prečo neustále sme aktívni v prípade magnetický, je ten, že veríme, že samotné Rusko by malo mať záujem o doriešenie tohto prípadu, pretože tento prípad začal už symbolizovať stav justície a stav právneho štátu v Ruskej federácii. Obchodníci, biznismeni považujú výsledok e, vyšetrovania za e, lakmusový papierik toho, čo sa môže stať s ich podnikaním, s ich investíciami. Je tu viacero dimenzií e, a rozmerov korupcie v Rusku. A preto antikorupčné vyšetrovanie súvisí s modernizáciou Ruska, na ktorej máme všetci záujem. Vyriešenie tohto prípadu by vyslalo jasný signál partnerom a investorom v Rusku, že Rusko má naozaj vážny úmysel so svojou antikorupčnou politikou. A po tretie je v záujme EÚ, aby v rámci je, eh, hraníc únie eh, a takisto v rámci Ruska panoval právny štát, panovala spravodlivosť. Prijatie Ruska medzi členov VTO bol dobrý krok, pretože integrovalo Rusko medzi členov globálnej komunity a dodáva to Rusku dôveru a cestu rozvoja, ale prípady magnického brzdia Rusko na tejto ceste. Čo teraz potrebujeme sú konkrétne kroky zo strany Ruska, zo strany ruskej vlády a jasné rozhodnutie náležite vyšetriť prípad Magnicky a priviesť na zodpovednosť pred, pred spravodlivosť tých, tých ktorí spáchali, eh, ktorí urobili pochybenia a prečiny. Mm, obmedzenia e, víz v prípade ruských úradníkov, ktorí majú dočinenia s prípadom Magnitsky, by bol práve takýmto silným signálom. Ale prijatie týchto opatrení vyžaduje jednomyselnosť e, pri hlasovaní v členských štátoch EÚ, ale čo sa týka vzťahov EÚ a Ruska, mali by sme naozaj vyvážiť naše reakcie, tak ako to robíme u všetkých e, susediacich krajín a takéto reštriktívne opatrenia sú naozaj citlivým nástrojom a treba ich uplatniť iba v špecifických situáciách a podľa existujúcich pravidiel a usmernení EÚ. Reštriktívne opatrenia by sa mali použiť ako súčasť integrovanej a komplexnej politiky, e, súčasťou ktorej by mal byť aj politický dialog, e, doplnkové úsilia a podobne. Dovolte mi záverom povedať, že prípad Magnického zostane na bilaterálnej agende našich kontaktov s Ruskom. Sankcie by naozaj vždy mali byť iba tým posledným útočišťom. Inak e, vzniká riziko, že sankcie budú tým jediným, čo používame vo všetkých vzťahoch ku všetkým krajinám, kedykoľvek sa spácha nejaký čin, trestný čin. Dovolte mi zdôrazniť ešte raz v mene vysokej predstaviteľky komisie, pani Aštinovej, Aštinovej že na, naďalej budeme venovať veľkú pozornosť prípadu Magnicky. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Týmto sme rozpravu ukončili. Hlasovať budeme zajtra po 18. hodine. Ďalší bod programu je správa pána Moreheru, ktorá sa týka obchodných a ekonomických vzťahov so Spojenými štátmi. Teraz má slovo správodajca na 4 minúty, pán Moreira.